teda toto imunitné konanie sa týmto skončilo. A z EPP, e FDD a ADN som dostal návrh na vymenovanie do výberov, do delegácií a to sa zverejní v zápisnici, ak nebudú pripomienky voči týmto návrhom. Ak nebudú pripomienky, tak to bude považované za potvrdené.